Okay, ladies and gentlemen, let's start. Das macht začneme, lebo asi nedáva zmysel ďalej čakať, kolegovia. Chcem sa poďakovať. že ste vyhoveli pozvaniu na našu druhú časť dnešného stretnutia, že ste sa dostavili a že sa môžeme pozrieť na ďalší bod programu. Chcem osobitne uvítať našeho hostia, ktorého meno, neviem, či e, dobre vyslovím. Je to pán Perána, je to pán Rejman, vedúci e, e, orgánu BEREK, orgánu Európskych regulačných orgánov pre elektronické komunikácie. Ide o popis významu tohoto zariadenia. Začína práca, personál bol zamestnaný je tu oprávnená otázka alebo vôbec téma počuť vlastne eh, čo si o vás ako osobách, o, o téme, o náplni. Ďakujem, že ste vyhovali našemu pozvaniu. Snáď keby ste mohli na úvod čo si povedať a potom tí kolegovia, ktorí sú tu, by mohli položiť otázky. Nech sa páči. Budem hovoriť v, v, v, po anglicky. Dámy a páni, ďakujem za tú možnosť, e, že si môžeme vymeniť názory e, k Bereku a k spoločnému trhu EÚ elektronických komunikačných e, služieb. Som momentálne kandidátom na administratívneho vedúceho orgánu BEREK. Moje meno je Rémam Na úvod sa krátko predstavím a potom budete mať vy priestor na otázky. Asi 20 rokov pracujem v tejto oblasti, asi tretinu z tohoto času je pracovná skúsenosť v iných krajinách, mimo mojej domovskej krajiny. A práve preto moja motivácia, e, keď som sa hlásil na pozíciu administratívneho vedúceho Bereku, bola tá, aby som sa vrátil k tomuto medzinárodnému, tejto medzinárodnej e, činnosti na nadnárodnej úrovni v e, oblasti elektronických komunikácií. Mám manažerské vzdelanie, k tomu postgraduál v obchodnej e, manažerskej škole v Holandsku z 20 rokov pracovnej skúsenosti som manažoval e, po 14 rokov týmy až do, 200, do veľkosti 260 zamestnancov a rozpočty vo výške 6,8 miliónov eur. In terms of industries, I've, I've had quite some... Mám e, ozaj mnohé skúsenosti v mnohých oblastiach priemyslu a od roku 1997 E, prevažne pracujem v oblasti telekomunikácií a tiež infotechnológiách. Najbližšia skúsenosť, ktorá sa tak najviac kryje s Berekom, je pozícia vedúceho národného e, regulačného orgánu v roku 2004 až 2007 pokiaľ ide o funkčné oblasti, mám rôzne skúsenosti, predaj, marketing a tiež e, zákaznícky ser- servis. E, pre Berek sú toto dobré skúsenosti. E, pre túto organizáciu, podpornú organizáciu je dôležité to, že som pod- riadil podporné týmy pre globálne telekomunikácie, pre spoluprácu hlavne pre zákaznícke eh, oddelenia týchto korporácií a moje skúsenosti s manažovaním podporného týmu by mi mali, by mi asi poskytli dobré, dobré základy pre spravovanie Bereku. Okrem manažovania ľudí som manažoval aj projekty, medzinárodné projekty s členmi z rôznych krajín a pre mňa bolo vždy užitočné, kedykoľvek bola práca na projektoch v rôznych tímoch, mať skúsenosť s profesionálmi, profesionálnym e, projektovým manažmentom. Snáď ešte uh, medzinárodnej skúsenosti spolu s mojim štúdiom 9 rokov 10 countries vo viac než 9 desiatich krajinách. Style, then I would say that I think that the perf- uh... Najlepší manažerský štýl podľa mňa je štýl, keď e, manažer dokáže svoj štýl prispôsobiť e, na základe hľadania konsenzu demokratických rozhodnutí vychádzajúc z cieľov organizácie, z situácie na základe skúseností kolegov. Toto je čosi, čo som sa snažil využiť a rozhodne uprednostňujem manažment na základe konsenzu s otvorenou komunikáciou, pozitívnou, otvorenou kultúrou, atmosférou, ale sú, viete, situácie, kedy je rozpočet okresaný, čas nedostačujúci, e, skúsených kolegov, kde musíte mať taký priamejší otcovský štýl. Moje konkrétne kvality Snažím sa v profesionálnom živote dávať do popredia organizačné záujmy spoločnosti, pred teda moje vlastné záujmy. E, čo, si, čo ma motivuje, no už to je aj e, práca pod tlakom, e, a to mi dáva e, motiváciu, lokomóciu. A moje princípy sú e, princípy spravodlivého, férového prístupu ku kolegom, e, rozhodovanie, o ktorom som už hovoril, v otvoreným štýlom, práca bez veľkého stresu. A vychádzajúc z, toho, z týchto skúseností a moje motivácie pre prácu v, tom, v tejto kancelárii je niečo, čo by som naozaj mohol prida- e, poskytnúť ako pridanú hodnotu. E, dokážem e, dobre, motivo- dobre sa motivovať. Of deadlines and, and this is something I would really like to do. Toto je naozaj teda uh, sféra, oblasť, kde by som chcel byť činný. Keďže je tu dôležitá hlavne administratívna a profesionálna podpora týmto organizáciám. Ďakujem. Ganz herzlichen Dank für diese... Ďakujeme za túto prezentáciu, pán Réma. A teraz by som dal rád kolegom priestor na otázky alebo prípadné dotazy e, na doplňujúce e, témy. Pani De Castillo bude prvá, ktorá položí otázku. Áno, ďakujem pán predseda. Nuž je nám e, naozaj cťou, sme potešení, že tu e, e, máme e, takéhoto zástupcu, pretože Berek je už veľmi dlho súčasťou môjho života, viac ako tehotenstvo, viac ako 9 mesiacov, musím povedať. Som spravodajkyňou pre Berek O sea, Berek ha encontrado. Nie je pre nás, pre nás ľahké koncept tejto záležitosti celkom je jasne sledovať od, tak povediať, z toho pôrodu až po ďalšie fázy, ako som to už prirovnala. Od začiatku nám nebolo celkom jasné, ako by toto grémium malo vyzerať. Tento orgán by predsa mal veľmi dvo- mať veľmi dôležité e, kompetencie. Je tu v prvom rade o soft law, to znamená, chceli sme organizáciu, ktorá by bola sprievodná pre komisiu aj pre národné e, e, inštancie pri vytváraní trhu pre elektronickú komunikáciu, trhu, ktorý bude otvorený, konkurencieschopný, no a, no a potom teda Berex vznikol a musíme sa snažiť, aby e, sa postavil na vlastné nohy. A nechcem ani teraz klásť otázku, pravdu povediac, k Beregu či k, k kompetenciám. Myslím si, že sa tu dobre vyznáte, vlastne ja by som mala vedieť viac. Mám však ešte ale inú prozbu. Chcela by som vás poprosiť, aby ste z Bereku urobili takú organizáciu, ktorá bude vyžadovať naozaj konkurencieschopný uh, trh. Vzhľadom na um, predošlé fázy v Európe, kedy sme nemali jasnú definíciu a jasné členenie, žiadne finančné prostriedky, ani ľudské zdroje a preto teda teraz je to naozaj veľmi dôležitý krok vpred kompetencie sú definované, definovaný je rámec a týmto pádom máme teda možnosť vplývať na komisiu a verím, že BEREK bude mať aj možnosť vplývať na národné regulačné orgány. V konečnom dôsledku ide o to, aby tieto národné e, orgány sa dokázali spojiť v takomto nadnárodnom gremiu a týmto spôsobom mali možnosť pozerať sa nad rámec svojich vlastných trhov a otvoriť si tie čisto národné perspektívy k väčším horizontom. Teda nielen jednoduchá agentúra, ale malo by tu byť aj vedenie, vypracovávané správy, to všetko závisí prípad od prípadu. Čiže v tomto smere by sme mali pracovať, mali by sme vytvoriť konkurencieschopný sektor, sektor rozhodujúci pre budúcnosť. E, a myslím si, že pred rokom, ako sme už povedali, toto grémiu vzniklo a aj zvyšný e, telekomunikačný balíček a teraz sme naozaj naďalej v kríze a preto je naozaj veľmi rozhodujúce, myslím si, že vidíme, že tu napreduje spoločnosť, buď ideme ruka v ruke, alebo vznikne tu na e, určitá priepasť. Podľa mňa sú tu mnohé veci, ktoré sa dajú posunúť ďalej. Digitálna spoločnosť, už to je akoby určitá lokomotíva, ale keď nemáme lokomotívu, tak nie sme, nie sme popredí, ale EÚ v popredí byť musí. Preto je e, digitálna spoločnosť taká dôležitá. Takže blahoželám, pretože by som presvedčená, že zvládnete túto úlohu, úlohu, ktorá má veľký význam. Je to jeden z najdôležitejších cieľov EÚ. Máme stratégiu 2020 a digitálnu agendu, takže patria k tým siedmým emblematickým pilierom tejto stratégie. A vo vašich rukách teraz bude to roz, tá sila posúvať tieto veci vpred. V nás vždy nájdete partnera i s týmto správnym smerom. Ďakujem vám a veľa šťastia. Ďakujeme. A teraz pani kolegyňa Trautmann. <coughs> Ďakujem pekne, pán predseda. Pán generálny riaditeľ, som veľmi rada, že ste sa že vám môžem vyjadriť všetko dobré vo vašej funkcii, pretože ste prvý zastupujúci alebo predstaviteľ orgánu, ktorý je taký blízky nášmu výboru ITRE. Spolu s kolegyňou De Castillo máte pred sebou dvoch z troch mušketierov balíčku Telekomu. A pracovali sme s podporou rozličných politických skupín. Chcela by som ich všetky spomenúť, aby sme zaručili túto novú inštanciu, aby sme jej zaručili možnosť nájsť právne prostriedky, kompetencie, nezávislosť pozíciu voči Európskej komisii, ale tiež možnosť pre náš parlament zostať súčasťou jej práce, pretože vo všetkých tých diskusiách s Európskou komisiou a radou sme videli, ako je úloha Európskeho parlamentu užitočná voči regulačným orgánom pretože my si želáme, aby regulačné organizmy posilňovali európsku dimenziu strategických sektorov. Vyjadrili sme to v našom výbore ITRE v súvislosti s energiou a vytvorením energetickej agentúry a aj keď sme boli ambicioznejší v parlamente ako v rade, pokiaľ ide o úlohy, ktoré majú tieto orgány plniť, to ešte nie je skončené, chcem mať možnosť hodnotiť a formulovať odporúčania. Samozrejme, hoci nemôžeme nariadovať alebo nejak rozhodovať. Pre nás je to teda Berek e, je subjektom, ktorý má byť určitou e, takým právnym rámcom telekomunikačného sektoru v Európe, aby bol zdrojom dôvery v kľúčových momentoch, kedy podniky majú investovať do infraštruktúry, ale chceli by sme, aby investovali aj o technológií a nových služieb. Máte zásadnú úlohu, pretože ide o rovnováhu medzi našimi krajinami a videli sme, že medzi jednotlivými krajinami existujú rôzne postoje voči národným regulátorom. Tým, že združíme tieto kompetencie, že e, vlastne združíme znalosti, budeme mať taký rámec, kedy dúfame, alebo Berek to pozitívne využije a to umožní vytvoriť e, skutočné soft law, soft law, teda taký právny európsky rámec, ktorý bude stimulačný, bude zdrojom právnej istoty pre podniky a tiež umožní vyriešiť, dúfame, že čo najmenej konfliktov, či už preventívne, ale teda určite dúfame, že nie pred súdom. regulácia možno o nejaký čas nebude mať dôvod existovať, aspoň nie v takej forme ako dnes, ale chceme, aby bola pružná, spolahlivá a v balíku musí byť referenčný rámec pre regulátor, ktorý umožní, aby sa združili e, všetky úlohy a zodpovednosti, ale zároveň tu musí byť aj tá prax, pretože byť regulátorom znamená mať skúsenosti z praxe, čo je úplne zásadné. Takže toľko úvah, ktoré som chcela vyjadriť, pretože sme už mali možnosť zablahoželať novému predsedovi a členom um, riadiaceho orgánu a teda dúfame, že spolu s ostatnými regulačnými orgánmi v Európe budeme mať možnosť využiť túto prácu počas revízie smernice o telekomunikáciách a um, revidovať takýto dôležitý balík v takomto dôležitom období. Máme digitálnu stratégiu 2020 a to znamená, že smernica alebo balík nariadení musí byť vytvorený pre tých, ktorí to budú využívať. Čiže aby sme, musíme odstrániť akékoľvek dvojznačnosti a to znamená, že sa určite ešte budeme stretávať v budúcnosti. V každom prípade administratívna práca, taká zásadná práca, Základy Bereku to ste vy, prostredníctvom vašej práce. A teda pre vás a vašim kolegom chcem povedať, vedzte, že mnohí v tomto parlamente vám želajú veľa úspechov v Bereku, pretože my sme ho bránili proti nečasu a teda proti všetkým možným búrkam a podobne. Ďakujem, pán predseda. Gut, danke schön. Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že niekto ďalší sa nehlási tak a dám pánovi Rehámovi možnosť reagovať na tieto pripomienky. Takže ak chcete ešte niečo dodať, nech sa páči. Úprimne povedané, očakával som nejaké otázky, ale z ohľadom na tie eh, dobre želenia do budúcnosti a na mandát, ktorý stojí predo mnou a eh, Berekom by som povedal, že ja sa budem snažiť splniť všetky očakávania európskych inštitúcií a ako vedúci správy so svojím týmom sa budem snažiť eh, zabezpečiť všetky veci potrebné v úrade Berku. Mohli by si nám ešte možno trochu eh, vysvetliť, ako prakticky budú, ako prakticky budú vysvetlať, eh, vyzerať nasledujúce rozvojové fázy Bereku. Ja nepoznám všetko tak dobre ako moje kolegyne, pretože oni sú predsa len odborníčky. No, ako som už povedal, ja som len kandidátom na tento post, takže prebiehajú diskusie o, o dátume vymenovania. Ďalšie kroky potom budú nábor zamestnancov, minimálne na rozbehnutie činnosti a ďalej vybudovanie úradu z hľadiska infraštruktúry, hlavných oblastí činnosti. Sú tam dve konkurzy na dve pracovné miesta, také dôležité, ktoré boli už eh, vyhlásené. Eh, teraz sa eh, žiadosti vyhodnocujú. Čakáme, že v septembri sa uskutočnia pohovory s kandidátmi. Pripravujeme ďalšie konkurzy na ďalšie pozície, ale vo všeobecnosti si myslím, máme veľa práce s budovaním úradu v Rige. A posledné mesiace tohto roka a nábor je prvou prioritou je nábor administratívnych zamestnancov ale potom tiež odborníkov. A dúfam, že do konca roka alebo začiatkom budúceho roka sa nám to podarí. No a dúfame, že začiatkom budúceho roka začneme fungovať, pretože lehota je koniec mája 2011, kedy do platnosti bude musieť alebo bude musieť byť transponovaný nový regulačný balíček. A to znamená, že Berek bude musieť byť v tomto období už fungujúcou organizáciou. Nepredpokladáme, že do tohto okamihu prebehne nábor už všetkých expertov. Môj plán je taký, musíme mať pekne postupný prístup. Najskôr nabrať prvú skupinu zamestnancov, tak administratívnych ako aj expertov, a potom sa pripraviť na nárast počtu našich zamestnancov spolu s nárastom objemu našej práce. Čo sa týka kompetencií a zloženia bereku, tak to si vyžaduje určitú rovnováhu medzi ľuďmi, ktorí budú pracovať v kancelárii Bereku a ľuďmi z národných regulačných orgánov. Máme z národných regulačných orgánov ale kde je presne táto rovnováha, ako rozdeliť presne tú prácu, ktorú e, čiastočne vykonávajú národní experti. No, detaily budú musieť byť ešte definované a ja myslím, že to zistíme počas prvých mesiacov fungovania úradu, pretože samozrejme nemôžeme do centra priniesť množstvo odborníkov bez toho, aby mali každodenné skúsenosti s analýzou trhu, analýzou konkurenčných eh, podmienok. Takže musíme tieto dve strany dostať do rovnováhy, čiže odbornosť v úrade Berek a experty alebo odbornosťou v národných regulačných orgánoch spolieme sa na podporu všetkých národných regulačných orgánov, vrátanie regulačnej rady. No a cieľom Bereku pod môjim vedení by mala byť čo najvyššia efektivita pre celú, celú škálu národných regulačných orgánov. A tým, že poskytneme túto podporu, tak um, budeme potrebovať uh, vykonávať veľa administratívnej práce, aby sme sňali nejak bremeno z tých národných regulačných orgánov, aby tí experti sa zaoberali skutočne e, odbornou prácou a aby dokázali prinašať čo najlepšie výsledky v spolupráci s Berekom. No ďakujem veľmi pekne. Ak nemá nikto žiadne ďalšie otázky alebo pripomienky, tak tak myslím, že môžeme tento bod programu uzavrieť. E, veľmi pekne ďakujem pánovi Rehe Mánovi. Ja som si istý, že sa ešte e, párkrát určite stretneme. Želám vám všetko e, najlepšie a aj ten povinný úspech. A no inak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Chcem sa ospravedlniť, že tu nie je viac kolegov. Je to škoda, ale bohužiaľ ja na tom nič nezmením. Mali smolu, nespoznali vás. A my sme mali tú výhodu. Ďakujem veľmi pekne a želám vám šťastnú cestu domov. you. <laughs>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 náš španielský host povedal, že nepríde až tak rýchlo, pretože vo Francúzsku sú veľké problémy. Pani Trautmann sa o to bude musieť postarať. Skutočne vo Francúzsku sú neustále problémy s dopravou. Takže ďalším bodom je predloženie štúdie o energetickom trhu EÚ so zemným plynom a elektrickou energiou, súčasný stav a vykonávanie. Vítam Eh, Antona Rolmana a Matiasa Altmana. Dúfam, že sú to správne mená. Ich, I don't know, ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen... Uh... Neviem, kto z vás začne, alebo ako ste sa dohodli. Dann bitte ich um... Uh... Dobre, takže teraz sa eh, požiadam uh, prednášku pán Altman štúdiu máme k dispozícii, nie všetci sme si však prečítali a preto sme vás pozvali, aby ste nám trošku objasnili. Nech sa páči. No, ďakujem pekne. No, štúdia bola vykonaná sek- alebo zadaná sekretariátom výboru ITRE v decembri minulého roka. Takže odvtedy až do mája sme pracovali na tejto štúdii a e, máte ju tu v tlačenej podobe. Rovnako máte k dispozícii našu prezentáciu. Okay. The, uh, aim and scope of this Dobre, účelom tejto štúdie, účel tejto štúdie taký trojitý. Poprvé, to bolo zhodnotiť uh, finalizáciu vnútorného trhu, aby sme zistili, aký je aká, aká je situácia s, na trhu s elektrinou a zemným plynom. Ďakujem. A ďalej e, druhá. And to discuss the third energy pack. A ďalej prediskutovať tretí energetický balíček a druhý energetický balíček, ktorý minulý rok prijal Európsky parlament a Európske inštitúcie. No a posledným krokom, ktorý strategicky je asi ten najdôležitejšie, bolo e, zhodnotiť e, ďalšiu cestu vpred a ďalší vývoj. No, ja vás uvediem um, v krátkosti do štatútu trhu s elektrickým prúdom a zemným plynom a potom dám slovo Antonovi Rolholmovi na to, aby vás informoval trochu o analýze ďalších dvoch aspektov. Dobre. Ciele ciele trhu sú dvojité. Je to liberalizácia a európska integrácia. Takže vám poviem niečo o indikátoroch týchto vecí. Čo sa týka liberalizácie, tak koncentrácia ekonomických operátorov na trhu je indikátorom toho, čo sa doteraz dosiahlo. My teraz vidíme pre veľkoobchodný trh s elektrickou energiou, tak všetky trhy v Európe sú e, priemerne vysoko alebo veľmi vysoko koncentrované. To znamená, že sa dosiahli niektoré pokroky, ale toto nie je uspokojivý obraz pre liberalizovaný trh. Vidíte na mape určité červené krajiny, ktoré sú žilné, žlté, a len málo z nich je zelených, ktoré hovoria o priemerne alebo mierne v koncentrovanom trhu. Keď sa pozrieme na ďalší indikátor, a totiž koľko e, zákazníkov mení dodávateľov elektrickej energie, tak e, toto je e, všetky, všetci zákazníci dokopy, to znamená domácnosti aj podniky vidíme, že veľkí klienti majú veľký dopad na tento obraz. Vidíme, že nie vo všetkých, alebo nemáme informácie zo všetkých 27 krajín, ale pre mnohé. Pre niektoré vidíte, že je miera zmien nulová, to sú tie skôr menšie krajiny, a potom ďalšie krajiny, ktoré majú tú mieru od 2% ročne až do 10, 12, 14 za rok, čo stále nie je veľmi vysoké. A prosím, nezabudajte na to, že to je objem, takže počet zákazníkov je ešte nižší. Samozrejme, teraz sme už v roku 2010, takže veci sa vyvinuli a zmenili, avšak nemáme stále dostupné všetky čísla. Ten dojem, ktorý máme z trhov, je, že to narastlo a že liberalizácia e, sa ďalej rozvíja. A teraz, keď sa pozrieme na integráciu z európskeho hľadiska, to by malo viesť e, k tomu, že veľkoobchodné ceny budú e, jednotné v celej Európe. Z tých piatich veľkých vidíme, vidíme, že ceny nie sú jednotné, ale, ale my sme tiež zistili, že tá korelácia má narastajúcu tendenciu. Takže z energetických balíčkov alebo energetické balíčky majú pozitívny dopad. Keď sa pozrieme na podobné indikátory z národných trhov s plynom, vidíme, že koncentrácia na národných trhoch, a toto je maloobchodný trh pre konečných spotrebiteľov, Koncentrácia je v mnohých krajinách stále veľmi vysoká a je to mierne pre iné krajiny a v niektorých krajinách je veľmi vysoká. A miera mm, zmeny dodávateľa tiež nie je veľmi vysoká, ale dovolte mi povedať, že liberalizácia trhu so zemným plynom začala neskôr ako pre trh s elektrickou energiou. Ale je o to rýchlejšia, takže tá úroveň je približne rovnaká. rovná. Tu vidíme, že pre zemný plyn tieto druhé čísla boli pre rok 2008 a odvtedy tu zaznamenávame určitú vyššiu dynamiku. A teraz eh, jedna pripomienka k rozdielom medzi zemným plynom a elektrickou eh, energiou. <coughs> Zemný plyn sa dováža zo štátov mimo EÚ. Vidíte že dôležité sú dovozy z Ruska, Severnej Afriky. A treťou oblasťou je Severné more. Takže väčšina krajín získava zemný plyn z územia mimo EÚ. Zatiaľ čo elektrická energia sa v krajinách vyrába. Takže ten systém je iný a integrácia na úrovni dopravy a rozvodov je samozrejme prirodzene rozdielna. Na druhej strane to vedie k tomu, že veľkoobchodné ceny zemného plynu sú pomerne podobné v Európe. Keď sa pozriete na tie modré stĺpce, ktoré sú veľkoobchodné ceny, všetko ostatné sú dane, tak vidíte, že sú jednotnejšie ako ceny elektrickej energie. No a teraz dávam slovo Antonovi. Ďakujem. Thank you. Thank Ďakujem, Matias. Príjemné popoludne vám všetkým, aj z mojej strany. Pozriem sa trošku na implementáciu druhého balíka a potom budúce mm, výzvy, a odporúčania, ktoré vydáme. Nemám také pekné obrázky ako Matias, ale skôr textové časti, ale budem stručný, aby sme mohli toto uzavrieť včas. Keď sa pozrieme na implementáciu druhého balíka, tak e, sú tu postupy pri porušení pravidiel a e, posledný z roku 2009, pokiaľ ide o implementáciu druhého balíka, keď sa pozrieme na cezhraničné infraštruktúry a prístup k ním, nedostatok informácií zo strany prevádzkovateľov prenosových sietí, e, potom sú tu postupy pre stiažnosti a regulované konečné ceny 25 členských krajín dostalo ehm, sa do tohto postupu a na strane 55 sú tabulky, ktoré to vysvetľujú. To ale znamená, že je tu množstvo krajín, ktoré porušili pravidlá a tie, ktoré ich neporušili, e, napríklad Malta, je to preto, že nemá plyn. V podstate každý je tu vinný v tomto kontexte. No a potom je tu ešte nedostatok efektívnych systém sankcií a vstup do platnosti národných, alebo teda nástup národných regulátorov a ich účinnosť. A tu vidíme, že zvyčajné právomoci v energetike sú konkurencia, transparentnosť a ochrana klientov. Samozrejme, hospodárska súťaž tu zdieľame s regulačnými orgánmi, ale tu sú veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Niektorí regulátori sú oveľa nezávislejší a oveľa mocnejší ako ostatných. To sa bude musieť riešiť v, v rámci tretieho balíka. No a tretia vec je úloha regionálnych iniciatív v oblasti GRS a ERS v oblasti elektriny, teda plyn a elektrina. Nemám mapu, kde by som vám to mohol ukázať, ale máme 7 takýchto iniciatív v plyne a 3 v elektrine. Značne sa prekrývajú, hlavne v elektrine. Napríklad Francúzsko a Nemecko sú členmi štyroch rozličných um, energetických iniciatív a tieto regionálne iniciatívy sú dobrovoľné. Máme mnoho výsledkov, ale znovu je to dobrovoľný proces existuje kritika toho, ako by sa tieto iniciatívy e, mali vyvíjať. Oni sa vyvíjať budú, hlavne v rámci tretieho balíka, ktorý to bude stimulovať. Ale je tu veľká kritika e, spôsobená hlavne tým, že sú regionálne rozdelené a nie je tu funkčné rozdelenie. Na niektoré členské krajiny a skupiny krajín sú viac v popredí, pokiaľ ide o vyčlenenie kapacít ako iné. No, ďalšou otázkou je, ako národné regulátory, ktoré sú súčasťou e, práci regionálnych iniciatív, je tu možnosť, že niektorí regulátory majú malé právomoci a niektoré regulačné iniciatívy v tejto oblasti znamenajú, že to bude e, málo toho, čo môžu tieto regulátory urobiť. A potom je tu otázka usmernení, koľko usmernení sa dáva regionálnych iniciatívam a koľko ide z dola hore. Čiže je tu jedna zaujímavá správa a čo by sa malo urobiť v regionálnych iniciatívach a to riešime skôr v tejto správe. Môžete sa na to pozrieť. Potom sa dostávame eh, v druhej priesvitke, to je implementácia druhého balíka. Tu mm, to zrejme nie je novinka pre tých, eh, ktorí sledujú energetický trh. Sú tu veľké problémy spôsobené investíciami do energetických trhov a infraštruktúry potom povolenie, tam sú veľmi prísne postupy, vrátanie analýzy dopadu na životné prostredie. V, elektri- v oblasti energie to, elektrické energie to trvá až 7 rokov. Pohovoríme tiež o poplatkoch, návratnosti investícií a o regulačnej stabilite alebo istote, či regulácia niečo zmení e, v rozsahu 5 až 10 rokov. To je neistota, pokiaľ ide o investičné rozhodnutie. No a potom E, niektoré investície v niektorých oblastiach e, príjemcovia takýchto investícií nie sú z rovnakej oblasti prenosu. To znamená, že niekto iný bude profitovať a niekto iný za to platí. Toto sú prvky, ktoré ovplyvňujú investičné rozhodnutie do infraštruktúry. Pokiaľ ide o operátorov distribučných a prenosových sietí, tak e, tu sú systémové operácie. Vidíme, že v oblasti elektrickej energie je tu verejné vlastníctvo, veľmi silné aj naďalej z 26 e, členských krajín, z ktorých máme informácie, 18 týchto sietí je verejných. Je to menej verejné v oblasti plynu, tam prenos ten je pomer verejných a súkromných je 24 na 9, čiže väčšinu. Eh, existujú štúdie, eh, kde sa hovorí, že tu bude 13-percentný nárast účinnosti v oblasti elektrickej energie, ale tu znovu sa objavujú problémy a síce, že štúdie síce sú, ale ich údaje nie sú presné Um, nie sú tu žiadne individuálne výsledky pre žiadneho prevádzkovateľa um, prenosovej siete, čiže ktorý je efektívnejší, ktorý menej. No a pokiaľ ide o distribúciu, tak 80 Európanov už e, sa teší e, trhu, ktorý je e, rozčlenený. Čiže prenosové siete sú nezávislé od distribúcie a celkom iste, ale ešte je tu málo znalostí. Ľudia určite nevedia, že je tu takýto právny záväzok unbundlingu. No a potom hráči na tomto trhu mm, nemajú dôveru, že tento systém funguje objektívne technické normy, tak v tomto ohľade organizačné normy technického charakteru sú normy UKT už z roku 2002. Zdá sa, že tu nie sú nejaké mm, prekážky pre integráciu trhov. Sú tu kodexy pre siete, rozvodné siete. Nemal by to byť problém. Experti v tejto oblasti dokážu tieto technické problémy prekonať. Pokiaľ ide o plyn, tak je tu EA, organizácia EASEE. E e. Od roku 2002 pracuje na zefektívnení aj týchto štruktúr a tokov plynu. No a ešte je tu projekt Európskej komisie na harmonizácii kvality plynu a GTE webová stránka, nájdete ju na internete a tu sa dozviete všetky dôležité. Ehm, je to veľmi informatívne, je tam celá sieť rozvodu plynu a špecifika, ktoré by vás mohli zaujímať. Na strane 17 správy nájdete túto tabuľku. Tu sme sa pozerali na niektoré zásadné otázky týkajúce sa integrácie trhu, a toho, ako ďaleko sme sa dostali v otázke spoločného trhu, čiže tu sú regulované ceny, cenová regulácia, koncentrácia. Matias to už spomenul. No a potom ešte unbundling, tak tu vidíte, že toto je trošku také arbitrárne, čo je zelené, čo je žlté a čo je červené je to systém semaforu, ale v každom prípade vám to dáva určitý e, náhľad do toho, ktoré krajiny sú viac vpredu ako ostatné a ktoré zaostávajú. Pokiaľ ide o regulované ceny, tak polovica európskych spotrebiteľov a domácností ich ešte má. A toto by podľa nášho názoru sa malo riešiť aj iným spôsobom sociálne prínosy, ale špecifická daňová politika alebo priame sú dotácie, ale nie prostredníctvom cenové regulácie. Takže toto podľa, teda dúfame, že vám poskytne prehľad. Určite sú tu určite niektoré špecifické miesta, tam nemáme e, informácie, to sú také tie biele miesta a bolo by to veľmi elegantné. Ekonóm by povedal, že by bolo dobré mať index, kto je vpredu, kto, je, kto zaostáva, ale toto si vyžaduje viac výskumu toho, ako tieto veci riešiť, berúc do úvahy, kto je vpredu a kto zaostáva. Tu sa dostávame do politík tretieho balíka. ISO, ITO a e, unbundling vlastníctva v treťom balíku a čo vidíme a čo sme počuli od jednotlivých aktérov je to, že je tu možnosť, že tu dôjde k konsolidácii prenosových systémov, budú tu väčšie subjekty, videli sme to už v Nemecku, mnohí operátori boli predaní, v Taliansku tiež toto prebieha. Či sa toto bude vyvíjať ďalej, že tieto subjekty budú mať väčšiu finančnú základňu, že to budú silnejší hráči. To je otázka, na ktorú sa pozrieme v budúcnosti. Je tu riziko, že niektoré časti týchto subjektov e, sa budú vydávať za distribučných operátorov, aby sa vyhli implementácii e, toho tretieho balíka. A pokiaľ ide o distribučných operátorov, tam je právny unbundling a potom otázka, akým spôsobom stimulovať distribučné systémy a ich prevádzkovateľov, aby, aby sa tento trh privyvíjal do budúcnosti tým správnym spôsobom. Spolupráca, to je zásadná časť tretieho balíka a tiež plánovanie infraštruktúry. Takže regulačné orgány členských krajín musia spolupracovať na regionálnej úrovni. Je tu tiež E, spolupráca v oblasti operátorov prenosových systémov. Máme tu ENCO-E a ENCOC pre plyn. Toto funguje, potom je to teda na dobrej ceste a vytvorenie 10-ročných plánov na rozvoj sieti. Už minulý rok ENCOE vydalo prvý plán a tento rok čakáme ďalší vývoj, čiže ENSOE plán eh, je v objeme 20 miliard na následujúcich 5 rokov, pokiaľ ide o investície do infraštruktúry, čiže masívny plán, ktorý je potrebný teda do budúcnosti. Takže tretí balík prináša tento stimul pre spoluprácu a pre investície. Pokračujeme politikami tretieho balíka. Otázkou je, či cieľové modely budú budúcimi modelmi trhu, pretože momentálne ešte nemáme celoeurópsky trhový model a v treťom balíku vidíme jasne, že je tu projekt v oblasti elektrickej energie, pokiaľ ide o prepojenie sieťa v plyne, e, alokácia kapacít, či teda tie usmernenia, rámcové usmernenia a potom sieťové kodesy budú záväzné prostredníctvom komitológie, že tu budú pravidla pre budúci európsky trh, tak toto je zásadná otázka. Potom otázka špecificity mimo komitológie, ako jasné budú tieto pravidlá. To je veľmi dôležité. Či tu bude konvergencia smerom k spoločnému trhu a takémuto dizajnu, to teda ešte uvidíme. Ale celkom iste tento e, balík vytvára na to nástroje. Európsky parlament by sa mal týmto podrobne zaoberať. Právomoci regulačných orgánov, to som povedal už predtým v rámci druhého balíka, toto sa nedokončilo, boli s tým spojené problémy týkajúce sa právomoci a teraz vidíme v rámci tretieho balíka, že e, regulačné orgány získali mo- viacej úloh, efektívnejšie nástroje, harmonizované nástroje, čo teda bude znamenať, že regulačné orgány budú mocnejšie v celej Európe. Otázka potom je, či ACER, ktorý je v Ljubljane, bude dostatočne silný na to, aby bol európskym regulátorom, či bude mať dostatočné právomoci, implementačný harmonogram. Otázkou je, či sa tretí balík implementuje včas, nevieme. Nie je to celkom jasné, ale pravdepodobne druhý balík sa ešte neimplementoval, takže tretí sa bude implementovať o to ťažšie. Takže politické výzvy, ktoré nás čakajú, mm, identifikovali sme niekoľko vecí. Hlavne prvá to je ob, podpora obnoviteľným zdrojom energie. Vidíme tu rozličnú úroveň podpory, rozličné programy na podporu v Európe a tiež právne rámce, vrátanie regulačných otázok. A toto nás vedie do situácie, kedy nie je toto najefektívnejšie pre zavedenie obnoviteľných zdrojov energie, harmonizácia, koordinácia, zlaďovanie. Niečo by sa teda s týmto malo urobiť a niektoré krajiny už, napríklad Holandsko, má e, spoločné programy so Švedskom a Norskom zamerané na podporu transparentnosť a finančné nástroje, niekoľko e, smerníc, e, finančných nástrojov, smernica MIFID, smernica o zneužívaní trhu MAT a potom, ale tu musí byť, pokiaľ ide o názor regulátorov, tak tu sa musí vytvoriť nová platforma pre obchodovanie s energiou. Ako to bude vyzerať, to zostáva otázkou a akým tempom, to ešte uvidíme európske politiky na podporu energetických projektov v oblasti infraštruktúry, toto je zásadná otázka. Aké sú možnosti a budúca politika EÚ, aby sa veci naozaj diali? Bude tu e, energetický, balík energetickej infraštruktúry do konca tohto roku a potom nástroje pre energetickú e, bezpečnosť a infraštruktúru na budúci rok. Uvidíme teda, čo to bude zahrňať. Potom sme sa pozerali na výmenu elektriny Momentálne je to na úrovni národných trhov, nie je tu skutočne regionálny dizajn. A otázka v správe sa týka regionálnych iniciatív, či potrebujeme spoločný alokačný, spoločnú alokačnú platformu v rámci EÚ. Rozvoj trhu s plynom, je tu možnosť, že tu, budú, mm, že tu bude viac bodov e, takých miest s tekutým plynom, dlhodobé zmluvy a ich budúcnosť. Tu sa dostávame ako odporúčaniam, ako Predseda ho pred niekoľkými dňami v interviu povedal, boli tu diskusie o treťom balíku, predtým ako sa implementoval druhý balík, takže aj teraz je príliš skoro hovoriť o štvrtom balíku, keďže ešte nemáme tretí. Čiže nechceme o tom teraz hovoriť, ale niektoré otázky by sa mali riešiť, či obnoviteľná energia a problém s jej vstupom do siete. Potrebujeme revidovať distribučný systém a unbundling vlastníctva um, operátorov distribučných sietí. Iba čas ukáže, či právomoci ACERu sú adekvátne. Pohovoríme potom o trhu s derivátmi, kde je potrebný regulačný rámec, ale obchodovanie s energiou na trhoch nie je ako obchodovanie na finančných trhoch, nie je tu také systémové riziko, takže je užitočné mať trh s derivátmi v energetike a preto by to nemalo byť e, nemalo by sa na to zabudnúť. Kafe, si Lisabonská zmluva, článok 3.29. Tá sa hovorí o posilnenej spolupráci a podrobné diskusie o predseda Buzek teda bol veľmi aktívny v tejto oblasti. Hovorilo sa o spolupráci la Schengen, to znamená, že Lisabonská zmluva otvára nové možnosti pre členské krajiny pre spoluprácu. No a v neposlednom rade investície do infraštruktúry. Jasne vidíme, že je tu harmonizácia alebo zlaďovanie alebo podpora systémov, čo vedie alebo malo by viesť k efektívnejším výsledkom. a chceme mať super sieť, potrebujeme musíme reagovať na to, čo Európska únia potrebuje v tejto oblasti. Rozpočty sú určite obmedzené napríklad cez, cez európska, taká transeurópska sieť a cieľ 2020 2020. E, tu si to vyžaduje budovanie alebo masívne dobudovanie infraštruktúry. No a ešte Cieľ 2020 znamená, že musíme znížiť našu spotrebu energie a ako to koliduje s dodatočnými potrebami investícií do infraštruktúr, či by sme mali budovať siete v oblasti plynu a zároveň znižovať našu spotrebu energie v Európe. Mhm. Čiže toto bola práca z našej strany a teraz sme pripravení na otázky alebo stanoviska z vašej strany. Ďakujem. Äh, no. Chcem vám srdečne poďakovať za túto prezentáciu. Ide v prvom rade predsa o to, aby sme dostali teda takúto prezentáciu. Kolegovia, ktorí chcú položiť otázku, tak môžu urobiť. Prvý je kolega Rubich. Ďakujem pekne za, za úvahy. Je to veľmi zaujímavé poznať tú implementáciu, pretože v členských krajinách je dôležitá komunikácia v tomto smere, aby sa zlepšila. Moja otázka sa týka hlasovania, ktoré dnes predpoludním tu v parlamente e, vo výbore pre energiu mali kde ide o kompenzačný e, mechanizmus medzi prevádzkovateľmi prenosových sietí a spoločným regulačným e, rámcom, teda ide o tie odmeňovania. Moja otázka, ako vy vnímate dojednania v oblasti siete, prenosové náklady a tie straty, ktoré vznikajú pri prenose, či tu, je, či tu bola nejaká, nejaká, nejaké zisťovanie, nejaké prieskumy a či si myslíte, že sa podarilo tak, aby e, to mohlo byť pokrývajúce náklady pre prevádzkovať, prevádzkovateľov týchto sietí. Ďakujem pani Madurel. Ďakujem. E, chcem sa v prvom rade poďakovať a poblahoželať spravodajcom za ich vynikajúcu prácu. Tá, tá Poskytli ste nám tu mnohé dáty. Pre našu prácu je to naozaj užitočné, to vás môžem uistiť. Bolo zaujímavé vás počúvať a pán predseda už povedal, musíme celkom dobre naštudovať vašu štúdiu a pozrieť sa, čo sa z toho dá získať. Bola to veľmi zaujímavé, preto chcem položiť niekoľko otázok a snáď by ste mohli k tomu zaujať stanovisko. Poprvé, Predbežne ste o čom si hovorili. Teraz k trhu o, o plyne. Ako, si, ako vnímate návrh na, e, na centralizovaný nákup plynu? A potom druhá otázka. E, rada by som vedela, či tie rôzne klauzuly ste analyzovali, ktoré tu máme pre vnútorný trh, napríklad tu o, o e, mieste určenia alebo tie, ktoré majú dopad na bezpečnosť. Snáď by ste sa mohla táto klauzula, táto doložka odstrániť. Teraz pani kolegyňa Hercog, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Takisto by som chcela za správu poďakovať. Pre mňa je veľmi dôležité, že my ako parlament, ale aj e, nezávisle think tanky sledujú, čo sa deje po zavedení tohto balíčka. V každom prípade by som položila otázku, ktorá sa viac vzťahuje na potenciálne výhody, pretože my sme zaviedli nielen na to, aby sme ich mali, ale aby sme mali výhody pre spotrebiteľov, pre investorov i výhody pre, eh, pre energetický sektor ako taký. Máte nejaké údaje? Aké sú tieto výhody? Blížime sa k tým, k tým cieľom? Je tretí balíček správnym spôsobom? Potvrdzuje naše výhody? Alebo je to len milé mať takú nejakú, nejakú európsku politiku? Chcela by som počuť vaše, vaše názory, čo treba urobiť preto, aby sme mali čo najlepší efekt, pokiaľ ide o spotrebiteľov to predsa musíme povedať našim európskym občanom. Takým cieľ, to bol cieľ e, legislatívy, nielen aby existovala. Ďakujem a ja by som dodal e, svoje vlastné otázky. To, čo povedala práve kolegyňa e, Hercog, to e, je aj smerom k tej otázke, či je potrebný vôbec e, ďalší balíček, či sme na dobrej ceste, lebo ak som vás dobre pochopil, tak vy ste uh, uh, hovorili o implementácii. Ak je to správne, tak môžeme následne posúdiť, či uh, je balíček, balíček správny alebo nie. Dovtedy je to len určitá, uh, určitá, určitý odhad a chcem počuť váš váš názor, do akej miery môžeme zasiahnuť, kým sa pustíme do také, takéhoto, takéhoto bodu. Ja, wenn ich keine weiteren Fragen sehe, dann würde ich Ihnen... Ak tu nie sú uh, uh, ďalšie otázky, tak vám dám priestor na odpovede. Nech sa páči. Um, thank you, Mr. Chairman. Um, Concerning the first question... Pokiaľ ide o prvú otázku, ďakujem. No, neviem, či som ju dobre pochopil. Nie som si vedomý týchto štúdií, teda takých štúdií, ktoré by sa týkali týchto kompenzácií. Musím si, že tu musia byť medzinárodné benchmarky. Je to otázka, na ktorú ťažko dám odpoveď. Pokiaľ ide o otázku výhod a tretieho balíčka. Myslím si, že sme prešli cez niektorými tými politikami a celkom jasne myslím si, že môžeme vidieť, že politiky, pokiaľ ide o oddelenie tých vlastníckých štruktúr a ďalšie e, rámcové usmernenia, e, sieťové kódy a potom neskôr záväzné pravidla. Toto všetko sú pozitívne opatrenia, Ťažko sa však o tom hovorí, kým uvidíme e, ten balíček implementovaný. Ťažko povedať, aký toho bude výsledok, viete? Buď e, sa dá na to pozerať pozitívne alebo kritickejšie. Určite sú tu politiky s rôznymi aspektmi, ale každopádne som presvedčený, že tento balíček bude mať dopad na integráciu trhu je to určite e, komisia, ktorá musí e, zabezpečovať, aby balíček bol e, transponovaný a implementovaný v členských krajinách. Takže kým začneme hovoriť o ďalšom balíčku, treba vnímať, aké politiky krajiny poskytnú nákup, centralizovaný nákup plynu, už to sa týka takisto tiež e, otázky e, doložiek o destináciách. Pani Madurel, je to veľmi e, zamotaná vec týkajúca sa centralizovaného nákupu. Má to určité výhody. Môj osobný pohľad je však taký, že mali by sme sa snažiť udržať o dobrý trhový mechanizmus. Rozhodne sú tu monopoly zvonka Európy a toto je jedna z tých e, je to jeden z tých návrhov. Musím však povedať, že tieto externé politiky a tento aspekt, e, na to som teda naozaj nie odborníkom. A nemôžem vám dať celkom jasnú odpoveď, ktorým spôsobom implementovať. Matias, máš aj ty niečo na doplnenie? Môžem len na, trochu doplniť toto, e, pokiaľ ide o situáciu so zemným plynom. Je tu teda otázka kúpnej sily. Ak porovnáte kúpnu silu v Európe v porovnaní s krajinami, e, z ktorých dovážame zemný plyn, <laughs> to by mohlo mať naozaj pozitívny dopad na ceny v Európe. Treba sa tiež pozrieť aj na spôsob, akým iné krajiny tento problém riešia. Čína je tu dôležitý e, príklad. Čína má veľmi e, silnú e, nákupnú silu. Sú tu tiež rokovania s Ruskom e, smerom k nákupu veľkých kvantít je teda otázka, ktorým smerom ísť, východom či západom. Ak sa pozrite na iné trhy, napríklad s uhlím, tak celkom jasne vidieť, že Čína koná ako kúpna, zjednotená nákupná entita na uhlie a zo západných krajín sú to skôr individuálni operátori, ktorí nakupujú uhlie. Takže toto toto je tá rovnováha a rovnak, pri, rovnaká situácia e, môže nastať v oblasti e, e, prírodného zemného plynu. Ja tu nenaznačujem, že to máme takto nakupovať, ale je to určite dôležitá časť externej politiky. Myslím si, že sa nedá ísť oveľa ďalej k tejto téme. Chcel som to len chcel som zdôrazniť teda tieto témy. Okay. Maybe I could uh, use this occasion also. Túto príležitosť možno môžem využiť na poďakovanie kolegom z ďalších dvoch spoločností a inštitúcií, ktorí tiež uh, prispeli k, tej, k tejto štúdii. Všetko to vidíte, uh, alebo zvyšok si môžete pozrieť na týchto priesvitkách. Máme vaše uh, e-mailové adresy, takže dúfame, v ďalšie diskusie v budúcnosti. Ďakujeme. Ďakujem srdečne za túto e, prvú prezentáciu a prvé otázky. Kolegovia, zobrali ste teda na vedomie, že experti, ktorí e, tu nie, nie sú, môžu vám zodpovedať otázky dodatočné ešte cez e-mail. Môžete ich e-mailom poprosiť o odpoveď, aby ste sa informovali. Inak teda len poďakujem, že ste tu boli a tí, ktorí ste tu a dali do dispozície otázku, ostatní si potom teda musia text len prečítať. Ďakujem. Milé kolegyne, kolegovia, o chvíľu budeme pokračovať s ďalším bodom nášho programu. Chvíľku to bude ešte trvať. Takže pár minút možno budeme ešte musieť počkať. So, meine Damen und Herren, wir setzen uns... Takže dámy a páni, pokračujeme. Španielské predsedníctvo a jeho zástupcovia eh, dnes eh, prišli medzi nás. Je to španielský štátny tajomník pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť, pán Rosperán. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli je to trošku problematické, avšak to nie je e, trošku problematická bola cesta. Nesúvisí to však so Španielskom a s Francúzskom. Takže teším sa, že ste prišli a teším sa veľmi, že aj zastupcovia španielského predsedníctva sú v Bruseli. Teším sa z našej zájomnej spolupráce, ktorá priniesla svoje plody. Takže ďakujem veľmi pekne. Ešte raz, pán Perán, máte slovo. A veľmi sa tešíme, s napätím a záujmom očakávame vašu správu. Buenas tardes, presidente. Dobrý deň. Všetkým želám príjemné popoludne. Vážený pán predseda, vážení členovia výboru ITRE Európskeho parlamentu. Je pre mňa veľkou cťou, že dnes môžem byť tu, aby som zhodnotil a zhrnul španielské predsedníctvo a našu činnosť počas neho v oblasti priemyslu, energie, telekomunikácií a informačnej spoločnosti. Boli sme prvým predsedníctvom, ktoré fungovalo v režime Lisabonskej zmluvy. No a v tomto zmysle by som chcel poukázať na to, že všetky naše snahy e, zlepšiť vzťahy medzi inštitúciami a zlepšiť implementáciu zmluvy. E, sme sa snažili presadzovať a rovnako sme veľmi intenzívne pracovali na podpore politické politických krokov, ktorým by sa zriadili a vytvorili podmienky na to, aby Európa sa mohla konsolidovať a dospieť do obdobia e, dlhodobého rastu a z dlhodobého hľadiska identifikovať potrebné elementy na vytvorenie modelu dlhodobého rastu. Konkurencie schopnosti A dosiahnutie týchto dvoch cieľov je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Krehkosť, obnova a špekulatívne útoky proti euru znamenajú že potrebujeme reformy v strategických oblastiach. Ak Európa chce ehm, byť aj naďalej kontinentom, kde je najlepšia harmonizácia hospodárskych a sociálnych aspektov. Budeme musieť eh, proti výzvy 21. storočia odstrániť nedostatky na to, aby sme naďalej boli lídrami, čo podľa môjho názoru eh, je najlepší, najlepšie budovanie sociálneho modelu. No a začali sme uplatňovať program trojky predsedníctiev Sebastian Maďaru i vám to v januári tohto roku predstavil. No a myslíme, že definitívne modely sú základom pre našu budúcnosť a náš pokrok. Budúcnosť a pokrok v troch oblastiach, o ktorých budem dnes po, hovoriť. Energetika, telekomunikácie a informačná spoločnosť a priemysel. Poprvé mi dovolte hovoriť niečo o energetike. Ako viete, akčný plán, ktorý by mal zohrávať v eh, budúcich rokov kľúčovú úlohu, mal byť prijatý počas eh, španielského predsedníctva kvôli omeškaniam pri vytváraní novej komisie bolo prijatie odložené na začiatok roka 2011. V každom prípade plán bude vytvorený v programe troj, trojky predsedníctva. Mm, stratégia 2020 bola prerokovaná na Rade pre energetiku v marci. Španielské predsedníctvo bolo ukončiť 6-mesačné obdobie dokumentom, ktorý by priniesol závery v tejto oblasti. No už eh, bolo potrebné vytvoriť akčný plán a oznámenie stratégie EU 2020. V marci komisia predložila dokument o novej stratégii ktorý sa týka tiež energetiky v rámci flagship iniciatívy. Táto stratégia 2020 bola potvrdená Európskou radou minulý týždeň. No a okrem toho komisi, komisia e, prezentovala nedávny dokument smerom k novej energetickej stratégii pre Európu 2011-2020. Toto bolo prijaté 31. mája na Rade ministrov v Rade stratégie v rámci stratégie 2020. No a predsedníctvo vytvorilo závery na tomto základe, čo bude veľmi úspešné a potrebné pre akčný plán pre energetiku. Takže tieto e, závery prinesú a vdychnú nový život do mandátu, takže akčný plán bude ukončený a vytvorený čo najskôr. A to je jeden z základných prvkov tohto plánu je efektívna integrácia energetického trhu, trhu na to, aby sme to umožnili na zlepšenie e, prepojení a zlepšenie harmonizácie. A, a špecificky e, neformálna rada v januári v Serie a konferencia o infraštruktúre v Madride 24. mája, čo nám umožní umožní prijať e, legislatívu v novembri. No a ďalšou perspektívou pre vnútorný trh pre energetiku je úloha re- regulačnej harmonizácie, ktorú musí zohrávať príslušnej agentúry. Už v Lublane je sídlo tej agentúry a počas španielského predsedníctva bolo vytvorené vytvorené potrebné štruktúry a bol vymenovaný riaditeľ. Čo sa týka zabezpečenia energetických dodávok, chcel by som zdôrazniť, dve veľmi relevantné e, veci. Poprvé, 12. marca 2010 na e, Rade ministrov e, nariadenie o investíciách do projektov energetickej infraštruktúry bolo schválené. A po druhé, by som chcel zdôrazniť odvedenú prácu, tak aby rada mohla spolupracovať s Európskym parlamentom na nariadení o dodávkach zemného plynu. A v súčasnosti je ďalšia dohoda. No a tak čakáme na vaše hlasovania a rozhodnutie rady. Španielské predsedníctvo myslí, že je dôležité mať tieto dôležité legislatívne akty aj podporoval všetkých aktérov aj občianskú spoločnosť. My sme podporovali dialog s tretimi krajinami v oblasti bezpečnosti dodávok. Sme pracovali na predchádzanie možným krízam a udržali systém časného varovania spoločne s komisiou na zaručenie situácií, ktoré sme videli už v minulosti aby sa neopakovali v budúcnosti. Tieto mechanizmy boli v posledných dňoch eh, vyskúšané a ako iste viete, dobre fungujú. Čo sa týka zahraničných a vonkajších vzťahov, rád by som zdôraznil eh, skutočnosť, že počas španielského predsedníctva transatlantickej hrady pre energetiku tak začalo fungovať, no a budú pokračovať v práci počas belgického predsedníctva, ale na posilnenie bezpečnosti energetických dodávok je dôležité posilňovať energetické účinnosť. A čo sa toho týka, komisia povedala, že predloží návrh na revidovanie energetického plánu z roku 2006 na to, aby ho zhodnotila a aktualizovala. No a toto oznámenie španielské predsedníctvo, tak ako bolo očakávané napriek tomu, že plán efektivity musí byť vnímaný v kontexte celého akčného plánu pre energetiku. Počas španielského predsedníctva sa nám podarilo uzavrieť prácu, ktorú odvedlo švedské predsedníctvo o budovaní efektivity a energetického označovania my dodržiavame pravidla Lisbonskej zmluvy a spolupracujeme s Európskym parlamentom. Pred rokom bolo prijaté oznámenie o obnoviteľných zdrojoch. Myslíme, že transpozícia legislatívy v každej krajine je veľmi dôležitá a my sme pracovali na vypracovávaní národných akčných plánov, ktoré musia byť predložené do 30. júna s ohľadom na určitú neistotu niektorých aspektov e, smernice, hlavne čo sa týka spolupráce, by som chcel upozorniť na seminár na vysokej úrovni o obnoviteľných zdrojoch v Pamplone 15. a 16. apríla. Tento seminár sa ukázal byť tým správnym fórom na pomoc členským štátom dodržiavať a implementovať národné plány. A to tým, e, že spojil ambiciozne politiky No a spolu s tým sme veľmi intenzívne pracovali na energiách s nízkym, nízkymi emisiami CO2. Čo sa týka klimatických zmien a energetiky, uvidíme, čo sa nám podarí. Španielské predsedníctvo si to veľmi dobre uvedomujeme. Je to základná dimenzia našej energetickej priemyselnej politiky a pre zamestnanosť. E, čo sa týka investícií a rozvoja nízkouhlíkových technológií z oktobra 2009 španielské predsedníctvo mm, prinieslo závery. No a po záveroch boli prijaté na Rade pre energetiku v marci. Tieto závery priniesli príspevok k spusteniu priemyselných iniciatív, čím sa dosiahol určitý pokrok o mnohých oblastiach a zdrojoch čistých energií. Mali sme summit o pláne SET, ktorý bol v Madride. Summit bol spustený priemyslom o iniciatívach prvých 4 zo 7, ktoré boli stanovené veterná energia, solárna energia, inteligentné siete a zachytávanie a uskladňovanie uhlíka. Dámy a páni, chcel by som nadviazať na myšlienku ministra Sebastiana, keď pred vami vystúpil pri prezentácii programu predsedníctva. V minulosti fosílne palivá, fosílna energetika spôsobovala vojny, No a teraz prišiel čas na to, aby sme otočili tento trend. Vznik nových, nevyčerpateľných a čistých zdrojov energií otvára novú, nové, nové príležitosti, ktoré my, Európania, musíme využiť. No a toto je ten duch, ktorý nás počas predsedníctva vedol k tomu, aby sme podporovali stredomorský solárny plán ako prioritu. No a vo Valencii sa uskutočnila konferencia 12. a 13. mája a skúmali sme a zaoberali sme sa tam rôznymi otázkami. Na no závery, závery z konferencie vo Valencii um, bude na ďalšom zasadnutí ministrov Moria predložený. To bude pravdepodobne po lete. No a dúfame, vypracovaný počas predsedníctva bude rovnako prijatý. Bez pochybnosti kontrola nad energiami bude kľúčovým elementom v schopnosti a udržateľnosti európskeho hospodárstva. Avšak to nie je jediný prvok. Informačné a komunikačné technológie sú ďalším veľmi dôležitým vektorom pre rast, inovácie a konkurencieschopnosť. Ak využijeme tieto technológie, môžeme pokračovať a snažiť sa o hospodárske líderstvo a líderstvo e, v oblasti služieb na globálnej úrovni. My si to veľmi dobre uvedomujeme a jedna z prvých iniciatív španielského predsedníctva bolo vyzvať ICT priemysel v Európe, IKT priemysel v Európe, aby e, dali podnety. Mala byť prijatá iniciatíva v Európe na posilnenie telekomunikačných sietí a produktov IKT. S týmto cieľom 18. januára priemysel, telekomunikačný a informačný priemysel predložil správu o svojich e, o, príspevky k stratégii španielského predsedníctva. No. Španielské predsedníctvo to e, rozdalo vládám, parlamentom a médiám, tak aby to mohlo byť e, tak aby to mohlo byť e, prijaté. Bola vytvorená digitálna agenda 2010-2015 čo malo nahradiť iniciatívu i 2010. Jedna z tých iniciatív predsedníctva Španielsko stanovilo e, cieľ, aby digitálna agenda bola prijatá a jeden z výsledkov bol permanentný kontakt e, s tými, ktorí na komisii boli zodpovední za túto stratégiu my sme prispeli k tým hlavným usmerneniam, ktoré boli pokryté digitálnou agendou. A vypracovali sme španielské návrhy, návrhy z Granady, ktoré boli zaslané parlamentu a iným členským štátom. Tento návrh hovorí, že Európa by mala intenzifikovať rozvoj informačnej spoločnosti. Občania a verejná správa by mali byť a, a cieľom inštitúcií. Teda Táto stratégia bola spo, po, sledovaná španielským predsedníctvom. No a ďalej bolo zdôraznené, ako bolo veľmi dôležité posilniť dôveru občanov, vydal mi priestor, a to prijatím charty e, práv užívateľov a používateľov služieb. Zaujímavé, že tie technológie sú už vo svojej podstate e, globálne a univerzálne. A preto je nevyhnutné zlepšiť spoluprácu medzi regiónmi. Bol úvodný meeting vo Washingtone v januári s vysoko postavenými predstaviteľmi americkej vlády. A my sme sa dohodli, že budeme zdieľať e, myšlienky a podnety spoločného záujmu. Ďalší dôležitý bol prijatý Európsko-karibský, e, Európsko-karibské stretnutie 14.5 marca išlo o digitálny obsah pre digitálnu spoločnosť a na tomto stretnutí sa hovorilo o vývoji verejných politík, prioritách pre ICT, pre budúce digitálne agendy. Cieľom bolo znížiť digitálne rozdiely a použiť ekonomický rast, stimulovať spoluprácu a brať do úvahy špecifické črty každého regiónu. Krajiny, regionálne inštitúcie, Európska komisia, na jednej strane CIPEL, e, Ekonomická komisia pre latinskoamerické e, krajiny, karibské krajiny, e, podpísali vyhlásenie Lagranga, tam bola séria dohôd, počínajúc uznaním dôležitosti ICT a tam bol cieľ hnúť energetickú udržateľnosť, ochraniť životné prostredie a rozvíjať prenosové a dopravné systémy, posilňovať spoluprácu. Spomínalo sa to aj na stretnutí v Grenade 18. apríla. Politické myšlienky, ktoré boli predložené, očividne jednohlasne boli akceptované zo strany členských krajín Európskou komisiou. Ide o známu e, oznáme vyhlásenie e, z Grenady o digitálnom programe a to sú hlavne témy, hlavne otázky, ktoré sú zásadné. Ak e, chceme dosiahnuť digitálnu spoločnosť a digitálnu ekonomiku, ktorá je inovatívna, udržateľná a inkluzívna. A 5. mája Európsky parlament prijal uznesenie o novom digitálnom programe pre Európu 2015 a 19. mája Európska komisia predstavila, predložila svoje oznámenie, kde sa hovorilo o Európskom digitálnom programe z roku 2010 do roku 2015. No a toto bol prvý zásadný náčrt pre stratégiu Európa 2020 kde sa stanovil program pre legislatívne opatrenia, špecifické kroky a, a e, na národnej úrovni a na úrovni EÚ, aby sme sa dostali z krízy. Tento program vytvára cestovnú mapu pre posilnenie potenciálu ICT, hlavne pokryť o široké pásmo, internet, e, viaceré sociálne a ekonomické činnosti, aby slúžili svojmu cieľu, stimulovali inovácie, a hospodársky rast, ako aj zlepšili každodenný život občanov a podnikom. A prolog e, k tomuto programu hovorí o tom, že kroky sú založené na konsultáciách s jednotlivými aktérmi a obsah vyhlásenia, na obsahu z vyhlásenia z Grenady a na práci Európskeho parlamentu. 31. mája 2010 Rada ministrov podporila Európsku digitálnu agendu a rozhodla, že 17. júna to pošlo Európskej rade. Tým sa podporil ambiciózny akčný plán s dvomi zásadnými aspektami. Prvý z nich vytvorenie jednotného digitálneho trhu v prospech spotrebiteľov a podnikov v Európe, zvlášť malých a stredných podnikov. A po druhé, prijatie koordinovaných opatrení, ktorými sa zvýši kapacita a bezpečnosť a zvýši sa aj dôvera európskych občanov e, smerom k tomuto priestoru. Okrem toho 17. po prezentácii prvej vlakovej iniciatívy Európskej digitálnej iniciatívy Rada podporila ambiciózny akčný program založený na špecifických návrhoch a vyzvali sa všetky inštitúcie, aby sa zaviazali, že budú uplatňovať tieto opatrenia v plnej miere, aby sa podporil plne funkčný digitálny jednotný trh do roku 2015. Ak sa toto všetko naplní, tak digitálny program nás povedie k digitálnemu hospodárstvu, kedy bude možné využiť maximálne ICT, preto aby sme zvýšili e, konkurenciu a produkciu v ostatných sektorov. Takto budeme schopní lepšie čeliť globálnym výzvam napríklad e, zmena smerom k energeticky účinnejšiemu hospodárstvu. Chcem spomenúť ďalšie tri technické stretnutia, pod, ktoré sa konali v rámci nášho predsedníctva. Stretnutie o bezpečnosti a dôvere voči internetu, kde sa dosiahla dohoda a tu je základ európskych krokov. Po druhé, druhé stretnutie o digitálnom podpise o elektronickom podpise opatrenia na posilnenie tejto, tohto dôležitého nástroja, ktorý by mal podstatne zlepšiť efektívnosť a znižiť náklady. A po tretie, veľmi dôležité stretnutie o informačnej spoločnosti kde boli aj odbory, telekomunikačné odbory OECD, e, tam sa prijalo vyhlásenie z Madridu, ktoré sa zamerá e, java na väčšiu koordináciu modelov v oblasti ICT. Všetko toto sú určujúce faktory, pre budúcnosť Európskej únie, ale kým nebudeme mať silnú konkurencieschopnosť nášho priemyselného sektoru, naša ekonomika nebude v bezpečí v budúcnosti. Ako minister Sebastian povedal, hospodárska kríza mala zásadný vplyv na priemyselné činnosti všetkých členských krajín. A v mnohých krajinách boli e, prijaté podporné opatrenia pre priemysel. A to je príležitosť, aby sme zvážili primeranosť týchto opatrení a e, začať diskusiu o novej priemyselnej politike e, s horizontom 2020. V Rade pre hospodárskú súťaž 1. marca sa prijali závery a tu sa stanovili priority pre európsku priemyselnú politiku. E, komisiu sme požiadali, aby prišla s novým oznámením o priemyselnej politike do, roku 2000, do konca roku 2010. Máme pocit, že táto priemyselná politika v každom prípade by mala posilniť udržateľnosť a inovatívnu kapacitu európskeho priemyslu a zabezpečiť, že tento bude konkurencieschopný na globálnej scéne. Ako povedal minister Sebastian pred piatimi mesiacmi, v automobilovom priemysle e, máme jedného veľkého spojenca, Tu išlo o elektrické vozidlo a o čo ide, je naša priemyselná budúcnosť. Ak podporíme elektrické vozidlá, bude to znamenať zapracovať obnoviteľné zdroje do sektoru dopravy a tým znižíme našu závislosť na rope a rozvoj elektrického vozidla bol pokrytý v programe španielského predsedníctva ako priorita, preto aby sme znížili našu závislosť na fosílnych palivách a znížili emisie CO2. Tieto inovatívne technológie budú kľúčové pre európsky automobilový priemysel po kríze. Zníženie našej závislosti na rope a podpora obnoviteľných zdrojov umožní značný skok vpred e, z pohľadu bezpečnosti a e, ochrany životného prostredia. Samozrejme, že rozvoj elektronických vozidiel znamená rozvoj softveru pre znovu dobíjanie batérií a to bude vlastne stimulom pre uh, elektrické siete a inteligentné merače. Čiže španielské predsedníctvo podporilo diskusiu na európskej úrovni o možných opatreniach, aby sa e, pomohlo týmto projektom, teda e, rozvoju elektrických vozidiel. Preto diskusia o budúcnosti elektrických e, vozidiel e, Eh, bola témou v San Sebastian, eh, stretnutia v San Sebastian a ukázalo sa, že členské krajiny eh, zdieľajú tento záujem o elektrické vozidla a majú kľúčovú úlohu pre budúcnosť európskeho automobilového priemyslu. Niektoré krajiny si želajú stratégiu, ktorá by bola otvorená novým strate, novým um, technológiám. Ostatné si mysleli, že by sme sa mali sústrediť na elektrické vozidlá. Bolo tu oznámenie Európskej komisie o stratégie o čistých a energeticky účinných vozidlách a 6. mája Európsky parlament prijal uznesenie kde sa žiada, aby sa prijali primerané opatrenia na podporu elektrických vozidiel. No a po tretie, 21. mája rada prijala závery, e, kde sa majú implementovať všetky nevyhnutné opatrenia pre čisté vozidlá a tieto majú byť zapracované do akčného plánu. Takže španielské predsedníctvo vyvinulo značnú snahu pre posilnenie spoločnej európskej stratégie na podporu elektrických vozidiel a výsledkom toho spolu e, s vládami, e, s vládami Portugalska, Francúzska a Nemecka bolo podpísané spoločné prehlásenie o podpore elektrických vozidel na našom kontinente. V oblasti priemyselnej politike španielské predsedníctvo tiež prispelo k posilneniu profilov e, Small Business Act a takisto je tu potreba pokračovať v akčnom pláne SPA. Výmena dobrých skúseností, politika malých a stredných podnikov 21. júna v Madride, e, konferencia k tejto téme. Ide o nové prepracovanie a komisia navrhla aby sa stanovili ciele na stratégie EU 2020 a priority akcie by mali smerovať k tomu, že financovanie, inovácie, internacionalizácia, aby boli na vrchole priorit a tiež po digitálna agenda. A dôležité fakty tohoto pol, pol roka predsedníctva treba vyzdvihnúť následovné. Politická také zjednotenie, ktoré bolo dosiahnuté vzhľadom na, na navrhované nariadenia rady, pokiaľ ide o harmonizované podmienky predaja produktov v sektore. Potom po druhé závery boli prijaté o, na rade o schopnosti, pokiaľ ide o budúce prepracovanie trhového systému v EÚ. Dámy a páni, Európa je veľká a dôležitá, dôležitý okamžik v dejinách je to veľmi veľký projekt Solidarity, ktoré tu mnohé e, krajiny spájajú. Kríza, ktorú zažívame, je najničivejšia kríza od e, za posledných 80 ro- rokov. Musíme celosvetovo definovať rovnováhu na novo. Sú tu špekulatívne útoky na eurozónu a tie celkom jasne ukazujú, že sú tu súrne problémy, ktoré treba uviezť do života, aby sme pracovali pre Európu, za Európu. Musíme sa v budúcnosti snažiť e, viac posilňovať Európu. Len keď bude Európy viac, dosiahneme to. Potrebujeme viac e, súhry, menej štiepenia, viac inovatívnosti, trvalý rozvoj, aby nám bolo možné postaviť sa výzvam. A teraz teda prodovzdáme štafetu Belgičanom a, a belgickému predsedníctvu. E, želáme veľa úspechov a to nie je len naša práca, ale všet, práca všetkých Európanov. Ďakujem. Ďakujeme, pán štátny sekretár. Po vašich e, rozsiahlých úvah máme e, záujem o otázky. Začneme pani Madurel. Ah, muchas gracias, eh, presidente. Ďakujem srdečne, pán predseda. Vítajte srdečne. Chcem poďakovať za účastu Chcem vám poblahoželať práci vašeho ministerstva počas tohto španielského predsedníctva. Je to veľmi veľké ministerstvo s mnohými oblastiami zodpovednosti. Z veľkej časti sa tieto aj kryjú s našim výborom. Dobre ste nám veci vysvetlili. Španielské predsedníctvo sa intenzívne usilovalo realizovať program ktorý ste nám predstavili už na začiatku predsedníctva, rozsiahlý program a preto je teda pekné, že sme si dnes mohli vypočuť, že z veľkej časti sa ciele dosiahli. Dali ste nám výrazné e, e, vysvetlenia, vysvetlili ste, akú prácu ste realizovali v posledných mesiacoch. Otázky ťažko možno položiť, boli ste veľmi vyčerpávajúci ale pokiaľ ide o veci, ktoré ste mi povedali, už jednej veci by som sa ujala priority španielského predsedníctva. Ide tu o elektrickú technológiu ako alternatívu k bežným technológiám, pokiaľ ide o cestnú dopravu. 28. apríla podľa vás teda komisia zverejnila k tomu akčný plán, špecifické akcie pre elektromobily. Tento parlament e, prijal uznesenie. Hovorili ste o tom, spomínali ste aj e, závery rady. Jedna vec mi však nie je celkom jasná. Myslíte si, že členské krajiny musia ešte čakať, kým komisia skonkretizuje e, tieto opatrenia? Alebo si myslíte, že Eh, už tu máme určitý typ minimálny rámec, ktorý postačí na to a umožní členským krajinám realizovať vlastné plány, pokiaľ ide o elektromobily. A potom ešte jedna otázka, ktorá s tým súvisí, pokiaľ ide o možnosť mať rôzne programy, národné programy v jednotlivých členských krajinách by som rada vedela, aké očakávania má komisia, pokiaľ ide o úlohy koordinácie, pretože všetky tieto opatrenia podľa mňa musíme sa starať o to, aby e, vnútorný trh mal svoje miesto. A ešte jedna otázka, aké, ktoré z týchto opatrení, ktoré opatrenia z akčného plánu by mali byť prioritne realizované. To všetko je všetko z mojej strany, ale v prvom rade by som teda chcela ospravedlniť mnohých neprisvetomných kolegov, nielen z mojej skupiny, ale aj z iných skupín. Poprosili ma konkrétne o e, to hovoriť o zmenách v časovom rámci. Mnohí museli ísť na lietadlo, prosím, chápte to. Kolegyňa Badia, ďakujeme, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem srdečne poďakovať e, u pána tajomníka za to, že sa dostavil a chcem poblážalovať a poďakovať e, španielskému predsedníctvu, že sú tu v tomto výbore a ďakujem aj za to, že ste teraz e, v mene predsedníctva vysvetlili program predsedníctva. Teraz ste tu vlastne bilancovali Nemohla som tu byť od začiatku, za čo sa chcem ospravedlniť. Viete, bola som vo výbore pre kultúru s ministrom vzdelávania, čiže dneska naozaj je tu e, veľké množstvo zástupcov španielského predsedníctva a preto mám otázku, neviem, či ste o tom už hovorili, keďže som tu nebola. Oblasť bezpečnosti, nuž, no to je naša spoločná vec. Je to niečo, čo je dôležité vám, vašim ministerstvom, španielskému predsedníctvu a aj tomuto výboru. A preto by som chcela počuť váš odhad, pokiaľ ide o vývoj v španielského predsedníctva. Pokročili ste, ako by ste to charakterizovali? Ako by ste charakterizovali vývoj v oblasti zabezpečenia dodávok? Ďakujem pekne. Pán Turmes, nech sa páči. Eh, merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, už som povedal dnes ráno, že vášmu rezortnému kolegovi, že blahoželáme španielskej vláde, ktorá počas krízy vynaložila veľkú snahu a naozaj pokračovala v tejto úlohe predsedajúcej krajiny. Zoznam vašich činností v energetických otázkach a v otázkach priemyslu, priemyslu je impresívny a finalizovali sme smernicu o bezpečnosti dodávok plynu. Myslím si, že to je naozaj vašou zásluhou a zásluhou mm, výbornej poradkyne pani Beatriz Sinová, ktorá naozaj ovláda túto prácu, riadila túto prácu a naozaj teda vzdávame jej hold. E, snaha v oblasti obnoviteľných energií. Stretol som sa s vami vo Valencii, kde sme diskutovali o pláne pre Stredomorie. Čiže mohol by som takto pokračovať e, o snahe e, o podporu elektrických vozidiel, toto bolo predsedníctvo, alebo je to predsedníctvo, ktoré nielenže má víziu, ale aj schopnosť e, krok za krokom napredovať. Keďže čas pokročil, tak si dovolím len e, skromnú pripomienku. Naozaj je škoda, že vaše lietadlo meškalo a že sme že nás je tu tak málo, ale poslanci, ktorí sú tu, sledovali vašu prácu a veľmi si ju vážia. Moja prvá otázka. Práca alebo spolupráca so Stredomorím. Som skeptikom do určitej miery voči tomu, čo volám Grand Mass Politik, eh, Unie pre Stredomorie, pretože kým tu bude konflikt medzi Sahelom a Palestínou, tak to, medzi Izraelom a Palestínou, tak táto politika sa nebude e, dať realizovať. Je to taký región, kde sú veľké konflikty a moje posolstvo vo Valencii na konferencii bolo také, že možno by sme skôr mali identifikovať dve či tri krajiny Stredomoria, ktoré majú plány v oblasti obnoviteľných energií, napríklad Egypt, Tunisko, Maroko. E, navyše je tu výhoda, že sú elektricky prepojené so Španielskom, takže mali by sme skôr bilaterálne, konkrétne pracovať preto, aby ten solárny plán Stredomorí napredoval, pretože ak zostaneme v tej metapolitike, tak nepokročíme. Moja druhá otázka sa týka to energetického prepojenia a prepojenia priemyselnej politiky. Vo vašej krajine e, sa polemizuje na základe štúdie jedného profesora z Madridu, ktorý povedal, že podpora obnoviteľnej energie a podpora energetickej účinnosti e, v podstate ničí pracovné miesta v španielskom hospodárstve. Ja som bol prekvapený, keď som čítal túto štúdiu. Mm, nemôžeme to brať veľmi vážne, seriózne, Vy, ktorí ste zástupcom ministerstva spolu s ostatnými e, pracujete na tých obrovských investíciách do obnoviteľných zdrojoch, tak aké sú výsledky v teréne? E, je veľmi dôležité, keď diskutujeme o európskej priemyselnej politike, mať konkrétne fakty ohľadom toho, ako dostať Európu z krízy a znovu spriemyselniť Európu. Podľa mňa cesta vedie cez zelené technológie. Či by ste teda sa mohli trošku vrátiť k tomu, čo sa deje v reále v Španielsku. Ďakujem. Frau Kollegin Herzog. Pani kolegyňa Herzog. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Roc, za to, že ste sa eh, dnes zúčastnili Dôležité je hovoriť s radou vždy pri tomto druhom stretnutí o tom, čo sa urobilo, nie na začiatku, čo sa urobí. Španielské predsedníctvo sa tak veľmi zameriavalo na krízu, finančné usmernenia a všetky tieto veci. Určitým spôsobom to zatieňovalo výsledky a množstvo práce. A pán Sebastian ako minister, takže je naozaj veľmi užitočné pripomínať si tie veci, ktoré vieme, ale do určitej miery sú zatienené finančnou krízu. Chcela, e, chcela by som spomenúť hlavne digitálnu agendu, konferenciu malým a stredným podnikom, kde som sa zúčastnila a videla som, ako španielské malé a stredné podniky sa zapájali ako medzinárodné malé a stredné podniky. Veľmi spokojne sa zúčastnili. Ja za naše pre špani- maďarské predsedníctvo si želám, aby sme splnili aspoň 25 vašej agendy. To by bolo pre nás veľký úspech. Sme samozrejme menšou krajinou. Mám len jednu otázku. Prekvapuje ma, ako chcete vnímať tú digitálnu agentu, energetickú účinnosť, projekty v tejto súvislosti. Ako by mohli byť synergické na to, aby podporili hlavne sektor malých a stredných podnikov, pretože ak môžeme dosiahnuť, že tieto politiky sa spoja, tak potom by to mohlo byť synergetický efekt a, Zaujímalo by ma, ako to vnímate do budúcnosti. Ďakujem, že ste prišli a že tu dnes ste. Samozrejme, pokiaľ ide o tých, ktorí tu sú. Ďakujem, Ďakujem pekne, Pavel Rubik. No a ja by som sa chcel poďakovať za to, že ste si našli čas prísť na návštevu predsedníctva. Španielské predsedníctvo prinieslo isté body, ktoré sú pre nás veľmi dôležité Napríklad rozhodnutie o Bereku, rozhodnutie, že Berek je to dôležitý krok do budúcnosti, takže by bolo dobré, aby Berek v každom prípade prišlo k tomu, aby našich národných šampiónov v telekomunikáciách sprevádzal na ďalších 26 trhoch. To znamená, prez, pre, presadzovanie našich incumbents. No a myslím, že tu by mohli vzniknúť noví európsky lídry a samozrejme tiež zastúpenie našich eh, spotrebiteľov, našich eh, z našich krajín, krajín v ďalších 26 krajinách. Myslím, že Berek má príležitosť spraviť niečo pre naše národné záujmy tým, že náš priemysel a našich občanov bude sprevádzať v ďalších štátoch a dá im rovnaké príležitosti, aké majú dom, aké máme my doma s našimi podnikmi. No a otázka, ktorá je dôležitá pre našich občanov, to je roaming na dátové služby. Na trhu sa objavili mnohé smartfóny, ktoré, mm, kde je možné sťahovať eh, množstvo údajov. No a dokonca až 100 megabitov za sekundu, keď to premýšľame do cien. Keď eh, hovoríme o 10 až 15 centov eh, za megabit, tak keď sa niečo stiahuje, tak za sekundu by to mohlo dosiahnuť až 50 eur. No a to by bolo dôležité eh, mať určité varovanie. Nemyslíte teda, že v rámci tejto novej formy komunikácie zo strany Európskej únie by sme mali viac dávať pozor na to, aby neboli konzumenti podvádzaní, ale aby vznikla dodatočná transparentnosť a aby tu nebol nebolo zneužívanie postavenia na trhu. Dobre, ďakujem pekne. No a po týchto otázkach dávam priestor pánovi štátnemu tajovníkovi, aby ich zodpovedal. Ďakujem veľmi pekne. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Najskôr by som vám chcel úprimne z celého srdca poďakovať mene celého španielského predsedníctva. Tento pol rok sme veľmi intenzívne pracovali na tom, aby sme aj napriek kríze a napriek omeškaniu, ktoré bolo na začiatku e, pri budovaní novej komisie, aby sa nestratil e, ten impuls a tá sila počas krízy. potrebujeme sociálne a hospodárske, sociálne a hospodárske podmienky. Všetci sme na tom veľmi tvrdo pracovali. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. O tom ste už hovorili. Čo sa týka snah pre Európu. Ako povedala pani Hercog, tak eh, niektoré veci možno boli zatienené samotnou krízou, ale počas tejto krízy eh, mnohé týmy pracovali na mnohých frontoch a ja som hovoril teraz o troch témach. No a ja to tiež eh, podľa môjmu týmu a zvyšku predsedníctva oni určite budú veľmi vďační a na to hrdí. Boli tu položené viaceré otázky, budem sa snažiť zodpovedať ich tak eh, zhrňujúco. No čo sa týka elektrických automobilov, rôzne možnosti eh, spolupráce, alebo či musia členské štáty čakať. Úprimne povedané myslím, že elektromobily to závisí od toho, či sú všelijaké, či, či sú rôzne priority, ale jedno bez druhého obidve ponúkajú veľké príležitosti pre európsky rozvoj. Na jednej strane samozrejme eh, majú malú spotrebu, pretože sú účinnejšie, rozvíjajú sa nové technológie, nové technológie z automobilového sektoru, ale aj z oblasti telekomunikácií a iných oblastí. No a to sú všetko veci. Európa musí nájsť a zaujať stanovisko ako kontinent. Eh, a dôležité sú tiež rozhodnutia, a rozhodnosť, s akou pristúpime k tomu investovať do elektromobilov a čistých <coughs> automobilov. Ja som presvedčený o tom, že komisia poskytne koordinačnú pomoc. Ale chcel by som požiadať, aby my sa už vydali do cestu, máme eh, integrálnu stratégiu pre elektromobily. Na túto stratégiu 2010 až 2012. No a možno by sme mali uplatňovať podobné usmernenia. Ďalej tu zaznela otázka, či v rámci akčného plánu sú nejaké prioritné línie. Chcel by som upozorniť na jednu. Toto nemusí byť len prioritou tu, ale aj inde, keď hovoríme o vnútornom trhu, o úplnom vnútornom trhu, o digitálnych energiách, na všetkých úrovniach. Európa je predsa dosť veľká, aby sme na celom svete dokázali zaujať stanovisko a na to potrebujeme normalizovanú normalizované miesto, ktoré zabezpečí interoperabilitu. No a ďalej investičná banka prostredníctvom mechanizmov a, a rôznych nástrojov musí umožniť e, rôzne infraštruktúry a rozvoj infraštruktúry v súvislosti s týmto elektromobilom. Ďalej dôležité sú tiež bezpečnostné mechanizmy pre takéto automobily a rovnako treba rôzne podnety pre takéto infraštruktúry a budovanie infraštruktúry o nabíja, pre nabíjanie a, a tak povedať, stankovanie týchto aut elektrickým prúdom. Ďalej ešte zaznela otázka o bezpečnosti dodávok. Myslím, že tam sme urobili veľké pokroky. My sme vykonali rôzne opatrenia na internej a externej úrovni. Takže najskôr tým interným bolo prijaté nariadenie o notifikácii projektoch, projektov a toto všetky informácie, ktoré sa týkajú transparentnosti, investícií do e- e- energii v EÚ posilniť. No a ďalej nariadenie o zabezpečení dodávok plynu. O tom sme hovorili. Parlament zohrával veľmi dôležitú iniciatívnu úlohu a je tu predbežná dohoda. O nej sa bude ešte hlasovať, pôjde aj na radu ešte bude prijaté predbežné, predbežná dohoda a to ukazuje, koľko sa v tejto oblasti už urobilo. A ja ďakujem pánovi Turmesovi za jeho snahy v rámci rokovaní. Čo sa týka zabezpečenia dodávok, tak samozrejme treba v oblasti energetiky znižiť našu závislosť, čo sa týka dopytu, čo sa týka ponuky. Samozrejme, existujú obnoviteľné zdroje energií, ktoré sú čoraz silnejšie akceptované. No a, a teraz k otázke pána Turmesa o štúdii o obnoviteľných energiách. Zamestnanosť to sú veľmi dôležité štúdie a každý alebo nikto, kto e, vykonáva e, vážne štúdie, e, nemôže tvrdiť, že sa tým ničí zamestnanosť. Nie. Potrebujeme ísť e, cestami, e, ktoré zodpovedajú najnovšiemu e, technologickému pokroku a obnoviteľné zdroje prinášajú nové, nové technológie. No a samozrejme, treba zlepšiť efektivitu a účinnosť v rámci technológií. Tiež môžu byť ešte to zlepšenie, ale cesta ide týmto smerom. Keď eh, ideme cestou obnoviteľných energií, tak je to bezpečný prípad. To musíme riešiť takým inteligentným spôsobom. No a predsedníctvo tiež značne sa snažilo aby sa prijala smernica v roku 2009, aby toto bolo transponované vo forme národných plánov boli tu určité pochybnosti ohľadom tohto, ohľadom tohto transponovania, no a preto sme zorganizovali toto stretnutie v Pamplone v apríli, stretnutie na vysokej úrovni. Bolo to veľmi úspešné stretnutie. Myslím, že toto prospeje národným plánom, ktoré Mm, musia byť odovzdané komisii 30. júna. Pokiaľ ide o stranu dopytu k znižovaniu energetickej závislosti, tak prijali sa opatrenia ohľadom účinnosti. Nadväzne na švédske predsedníctvo, energeticky účinné budove, energetické označovanie, komisia oznámila, že bude revidovať akčný plán pre energetickú účinnosť od roku 2006. Um, ehm, toto by sa malo urobiť do konca roku 2009, ale došlo k posunu, takže malo by to byť súčasťou energetického akčného plánu, ktorý je súčasťou stratégie Európa 2020. Takže všetky tieto časti skladačky sa musia spojiť do stratégie 2020, koordinácia, prierezové otázky s ostatnými technológiami. Vidíme, že tu je celá e, rada technológií, ktoré môžu zlepšiť výkonnosť. A to v značnej miere a zlepšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov a dosiahnuť rast zlepšiť miesto týchto e, spoločností vo svete. To bude znamenať, že Európa si bude počínať lepšie z pohľadu tých hospodárskych ukazovateľov. Nemôžeme zlepšiť bezpečnosť dodávok, kým nebude Európa lepšie prepojená. To je jeden zo záverov španielského predsedníctva už od začiatku to bola prioritná oblasť. Myslím, že je to otázka zdravého rozumu. Chceme jednotný digitálny trh, snažíme sa znormalizovať elektrické vozidlá, chceme interoperabilitu na všetkých úrovniach, potrebujeme lepšie prepojenú Európu v energetike. A to je najlepší spôsob, ako konať efektívnejším spôsobom a chrániť nás samotných proti nedostatku dodávok v energie. Mm, z tej vonkajšej stránky spomenul som stretnutia, ktoré sme mali s tretimi krajinami. Únia pre Stredomorie. Práca alebo spolupráca s USA, Energetická rada Európa USA a bol tu summit premiérov v Budapešti vo februári, ktorý sa zaoberal bezpečnosťou dodavok e, dodávok energií. No a pokiaľ ide o Stredomorskú úniu a um, solárny energetický plán, o tom sa tiež hovorilo. Súhlasím s tým, čo povedali poslanci, že je ťažké e, dosiahnuť zmier v oblasti politických konfliktov, ale pretože je to ťažké, to ešte neznamená, že by sme sa prestali, mali prestať snažiť. Práve naopak musíme zvýšiť našu snahu, pretože niekedy tie najťažšie politické problémy je možné vyriešiť prostredníctvom špecifických návrhov, ktoré sú v prospech všetkých zaangažovaných strán. Taký je aj energetický návrh a potom sme hovorili o identifikácii niektorých krajín, kde by sa mohol pokrok zrýchliť. V prípade elektrických vozidiel takéto kroky sú možné, nie je to vylúčené. A pokiaľ ide o technologické a geografické oblasti, či by mohol byť pokrok rýchlejší, no tak e, to sa dá stimulovať. E, Znamená to, že ostatné krajiny, ktoré postupujú pomalšie, by mohli byť stimulované, aby urobili toho trochu viac. Napríklad, teda uvádzal som niektoré konkrétne príklady. Veľmi dobrý komentár. Pani Hercog o kombinácii priemyselnej politiky, digitálnej agendy a energetických otázok, preto aby sme vytvorili spoločné oblasti vzájomnej pomoci a prínosov, kde malé a stredné podniky budú mať dôležitú úlohu. Keď sa pozrieme na to, aký veľký technologický pokrok sa vo svete dosiahol, a teraz nemám na mysli tie veľké projekty, ale spôsob, akým technológia a inovácia sa deje, tak je to vlastne prostredníctvom malých príspevkov ktoré sú početné, ale idú jedným smerom, tak e, sa rozvíja veda a výskum, inovácie a naozaj to vychádza z malých firiem. V Európe nevyužívame plne tento potenciál. tej štruktúry e, malých a stredných podnikov, ktoré máme. Potrebujeme sa pozrieť, musíme sa pozrieť na vzťah malých podnikov a veľkých vzťahy medzi malými podnikmi a univerzitami a výskumnými centrami, čiže čaká nás veľa práce, je tu veľký priestor na zlepšenie, ale ak projekty ako napríklad to, čo sa snažíme dosiahnuť v priemyselnej politike, Európska priemyselná stratégia, digitálna, uh, digitálna agenta, technológia. Ak sa nám toto podarí uh, začať, na niečo ako Berek napríklad, uh, teraz nadvezujem na to, čo povedal pán Rubik, tak Berek určite bude zohrávať dôležitú úlohu v rozličných aspektoch. Čiže špecifické témy v spoločnej analýze e, niekedy e, vyvolávajú pokušenie veci zbytočne združovať, keď nie sú vôbec spojiteľné. Oblasť telekomunikácií, tak e, to je takým príklad, pretože musíme pochopiť, odkiaľ ktorá krajina prichádza, aké sú jej silné a slabé stránky a kde je potrebná e, väčšia pomoc, viac času a mm, národní zástupcovia regulačných orgánov, ktorí sa združia v Bereku, poskytnú tieto kľúčové informácie, ktoré sa potom budú analyzovať spoločne a tým sa vytvoria referenčné body, ktoré budú takými vedúcimi bodmi pre rozhodnutia komisie. Myslím si, že toto musí fungovať dobre. Musíme sa snažiť, aby sa vytvoril vnútorný trh a aby tam boli takí národní európsky šampióni. Jedným zo zaujímavých fenomenov v analýzach na európskej úrovni, teda analýz rozličných parametrov, je to, že je veľmi veľa malých a stredných a stredne veľkých európskych krajín, ktoré sa odlišujú v určitých oblastiach. Napríklad telekomunikácie, niektoré technológie. A je to ako vo futbale, keď máte tých najlepších hráčov tak môžeme využiť naše rozdiely a témy, ako napríklad roaming, sú veľmi dôležité. Toto je tá myšlienka mať multilaterálne licencie, lepšiu interoperabilitu, e, vzájomnú pomoc, tak aby každá krajina mohla poskytnúť svoje najlep- to, čo najlepšie vie. No a potom občania koneční e, užívateľia tohto všetkého. To je veľmi dynamický sektor a toľko možností, všetko sa mení tak rýchlo, že spotrebitelia sú niekedy zmetení, čiže potrebujú informácie, nástroje a spôsob, akým sa chrániť proti nejakému zneužitiu. Ďakujem, bolo mi veľkým potešením, že som sa mohol prísť a vypočuť si vaše milé slova o úspechoch španielského predsedníctva. Ďakujem. Tiež srdečne ďakujeme. Mysleli sme to aj úprimne. Predovšetkým v každodennom živote, tu, kde sa intenzívne rokuje, sa nám tu veľmi dobre pracovalo, bolo to nielen úspešné, ale aj potešiteľné a preto srdečná vďaka za toto predsedníctvo. Výrazný príspevok. Ďakujeme.